So, dear colleagues, welcome. I have, uh, while adopting the agenda... Takže kolegovia, e, takže mám e, stručné oznámenie je korrigendum. Korrigendum smernice 2013-36, čo sa týka e, prístup k aktivitám úverových inštitúcií CRD 4 a to bolo e, distribuované 7. decembra v súlade s pravidlom 231 rokovacieho poriadku. E, e, a pokiaľ nebudú žiadne pripomienky zo strany výboru, bude to postupené na plenárne zasadnutie, možno ešte počas tohto decembrového zasadnutia. A pokiaľ, nie, pokiaľ a pokiaľ nebudú námietky eh, podľa, eh, podľa eh, týchto regulí, tak môže aj korigendum byť predmietom hlasovania. Takže čo sa týka stanoviska komisie k návrhu rozpočtových plánov, tá, tu máme zástupca komisie, pána Dombrovskisa. Takže nebudeme naťahovať čas, rovno dáme slovo pánu komisárovi. Ďakujem, e, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať za pozvanie, aby sme preberali stanovisko komisie k, e, k, k návrhovaným rozpočtovým plánom členov e, Eurozóny od zavedenia tohto mechanizmu v roku 2013 eh, v podstate eh, je to veľmi eh, dôležitý nástroj hospodárskej správy a riadenia v rámci eurozóny ponúka príležitosť komisii vydať stanovisku k rozpočtovému plánu každého členského štátu a e, vlastne e, to ovplyvňuje národný rozpočtový proces. Národné parlamenty tým pádom dostávajú aj lepší náhľad nad rozpočtovou situáciou aj vlastného členského štátu v porovnaní s inými. Je dôležité, aby členské štáty e, vnímali rozpočtový vývoj ako problematiku, ktorá je predmetom záujmu EÚ. EU. V podstate eh, my sme na začiatku, eh, na konci novembra publikovali naše stanovisko, ktoré odráža analýzu komisiu týkajúco sa mm, rozpočtových plánov eh, členov eurozóny širší ekonomický kontext som už odprezentoval na predošlých vypočutiach a v tejto chvíli sa obmedzím len na niekoľko kľúčových bodov v podstate e, fungujeme v situácii e, veľmi mierneho hospodárskeho oživenia. Máme niekoľko pozitívnych signálov. Všetky členské štáty by mali vykázať rast budúci rok. Takisto sa zlepšuje situácia e, v miere zamestnanosti. Mali by sme dosiahnuť budúci rok najvyš, najvyššiu hodnotu od krízy začatia krízy, ale musíme si uvedomiť, že je veľa politických neistôt, je veľa citlivých miest, ten hospodársky rast je pomalý a sú hrozby aj z mm, z hľadiska medzinárodného obchodu a sú aj globálne výzvy, s ktorými sa budeme musieť popasovať. Miera nezamestnanosti zostáva vysoko, takisto je aj eh, dis, mm, pokračujúca disparita v miere rastu a zostávajú aj vysoké úrovnie aj eh, štátneho verejného dlhu. No a mm, takisto e, niektoré členské štáty vykazujú vysoký podiel e, nesplatených e, úverov. A to sú všetky problémy, o ktorých vieme, takže v tomto kontexte posudzovala komisia podľa platných rozpočtových pravidiel navrhované rozpočtové plány jednotlivých štátov eurozóny. Takže a ak, čo nám teda e, sa objavuje e, v rámci eurozóny, e, musí treba si uvedomiť, že agregovaný, agregovaná úroveň deficitu v eurozóne by mala naďalej klesať. Aj v roku 2017 mala by dosiahnuť 1,5 HDP, porovnaní 1,8 2016 a 2015 to boli 2 Takisto priemernej verejný dlh pomaly klesá v roku 2014 bol najvyšší e, dlh ku HDP pomer, pomaly tiež klesá a mal by dosiahnuť okolo 90 Budúci rok by sme, e, bude len jediný členský štát e, eurozóny, ktorý bude vykazovať rozpočtový deficit nad hranicu 3 HDP, takže dochádza k nápravným krokom v členských štátoch ohľadom rozpočtového deficitu. Takže eh, zdá, zdá sa, že agregovaný eh, fiskálny stav v jednotlivých členských štátoch v porovnaní so štruktúrálnou bilanciou bude v zásade neutrálna v roku 2017. Ako viete, Európska komisia v rámci svoj, svojho oznámenia ohlásila mierne expanzívnu e, rozpočtovú rozpočtový náhľad. Rád by som poukázal na to, že sme e, v pomerne e, zvláštnej situácii vzhľadom na to, že dopad fiskálnej politiky sa vníma ako intenzívnejší v súvislosti s úrokovou sadzbou, pretože sa nachádzame v situácii veľmi expanzívnej menovej politika. Eurozóna by sa však nemala teraz ven, e, venovať rozsiahlejšej úprave fiskálnej politiky. Sú mnohé členské štáty, ktoré majú veľmi zdravú situáciu, niektoré majú trošku horšiu situáciu. Rád by som poznamenal, že je rozsah aj potreba, aby sa zlepšila kvality verejných financií. To znamená um, trošku uh, úspory na strane výdavkov a takisto treba sa snažiť o, dosiahnutie trvalo udržateľného vývoja v dlhodobom časovom horizonte. No a čo sa týka daňových politík. Chceme e, e, diferencovane postupovať od štátu k štátu a vnímať to v kontexte podmienok paktu stability a rastu. E, členské štáty, ktoré majú vysokú mieru dlhu, by sa mali venovať riešeniu tohto problému. No a tie využívajú intenzívne aj e, tzv. klauzulu flexibility. Ďalšie členské štáty sa musia snažiť dosiahnuť strednodobé rozpočtové ciele a musia napredovať vo svojom fiskálnom snažení. Existuje však skupina e, členských štútov, ktorí majú dostatočný manevrovací priestor aj v oblasti rozpočtu a to by mohlo zabezpečiť lepší rast. Mali by viac sa zamerať do investícií, to by mohlo e, napomôcť e, lepšie sa vysporiadať so svojimi výzvami aj napomôcť iným členským štátom. Preto tieto členské štáty by mali sa snažiť o expanzívnejšie fiskálne politiky banky, predovšetkým tým, že by navyšili investície. No a Pierre sa vyjadri viac k e, našim hodnoteniam jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, ďakujem, že ste nás pozvali, aby sme štvrtýkrát mohli hovoriť v rámci tohto e, postupu o, o Tupeku. Chcel by som zdôrazniť, že tento dialog, ktorý sa venuje práve problematike dvojbaličku, je tu zaangažovaný Európsky parlament v rámci správy ekonomické v eurozóne a chceme zabezpečiť transparentnosť tohto procesu. To mi umožňuje prezentovať viacej dokumenty, ktoré komisia publikovala 16. novembra v rámci balíčka jesenného roku 2017. Teraz tu máme dve ďalšie prvky dôležité. Oznámenie, pokiaľ ide o pozitívnu orientáciu rozpočtovej politiky, takisto oznámenie kľúčové, ktoré sa sústredí na závery horizontálne a takisto 18 návrhov, pokiaľ ide o rozpočtové plány. Ako viete, Grécko je v tomto, spada do tohto programu, to znamená aj v inom procese. Chcel by som povedať, že Španielsko, Litva zaslali nezmenené rozpočtové programy, pretože momentálne tam máme dočasné vlády, pokiaľ ide o prezentovanie týchto plánov. Vzhľadom na pakt stability a rastu tieto dva členské štáty by mali zaslať ešte raz aktualizované plány rozpočtové, hneď ako vlády vlastne budú mať plnú moc rozpočtovú, pokiaľ ide o Španielsko, to urobilo vlastne v piatok. Dve oznámenia, pokiaľ ide o efektívne kroky zo strany Španielska a Portugalska, pokiaľ ide o nadmerný e, prebytok rozpočtový a Komisia prijala závery, že Španielsko a Portugalsko prijali rozpočtové opatrenia potrebné, pokiaľ ide o rok 2016, avšak treba povedať, že netreba využívať európske prostriedky v tejto oblasti, ale Európska komisia v súčinnosti s parlamentom neuviedli zrušenie týchto návrhov. A pokiaľ ide o kľúčové oznámenia, pokiaľ ide o ten plán na rok 2017. Predovšetkým treba povedať, že sme stanovili rozpočtovú politiku pre eurozónu. Je to dôležitý moment, pokiaľ ide o prehlbenie hospodárskej a menovej únie. A pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, aby som to zjednodušil, naše ciele sú nasledovné. Tí, tí, ktorí majú rozpočtovú maržu, by mali míňať veľa a tí, ktorí sú potom manžel, tí by jednoducho mali sa venovať predovšetkým otázke Eh, plnenia záväzkov. A pokiaľ ide o záväzky v rámci toho paktu, tieto sa eh, týkajú pre krajiny eh, rozpočtovej situácie danej krajine a toto je vlastne situácia, ktorá musí sa zohľadniť v jednotlivých krajinách a treba v každom prípade e, pak stability e, implementovať tak, aby sa jednoducho plnili tie pravidlá. Takže pokiaľ ide členské štáty, ktoré mali menový deficit pod 3%, my tu hodnotíme riziko deviácie, máme tu strednodobý term, medium term objective, MTO v angličtine. Tá odchýlka e, je v rámci toho cieľa stanovená. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré to majú nad rámec tých 3%, tak e, ten zoznam nekonformity bol vlastne vyhodnotený na základe odporúčania rady, ktorý bol prijatý na základe článku 126,7 zmluvy, kde sa definuje trajektória na to, aby sa dosiahol ten prach úrovne 3 Napríklad minulý rok žiadny členský štát nebol v prípade tej nekonformity vo vážnej situácii. Komisia nežiadala žiadnu revíziu rozpočtu, znamená, nič sme nezaslali naspäť to neznamená, že všetko je však dobre. Naše hodnotenia poukázali na viaceré rozdiely a preto sa musia urobiť konkrétne opatrenia zo strany členských štátov na to, aby sa dodržiavali tie pravidla. A pokiaľ ide o tie kritéria, ktoré som práve spomenul, napríklad hodnotenie rozpočtových plánov členských štátov, pokiaľ ide členské štáty, ktoré sú v tom prevenčnom, e, v tej prevenčnej oblasti, tu, je tu 5 krajín, ktoré vlastne plnia ten pakt je Nemecko, Estonsko, Luxembursko, Slovensko a Holandsko. Nemecko, Holandsko a Luxembursko sú nad tými cieľmi strednodobých e, plánov. To znamená, e, chceme, aby využili tú rozpočtovú maržu na to, aby zvýšili investície, aby sa zároveň aj podržala tá udržateľnosť verejných financií. A štyri krajiny sú globálne globálne teda plnia ten pakt, to je Írsko, Lotyšsko, Malta a Rakúsko. V tomto prípade vlastne tá odchýlka v strednodobom rámci je menej ako 0,5 e, hrubého domáceho produktu. Konkrétny prípad tej odchýlky je e, Lotyšsko. Lotyšsko. V prípade Lotyšska sa očakáva, že v roku 2016 bude tá odchýlka na úrovni 40%, takže očakávame, že sa to napríklad aj zadlženosť Malty zníži pod mieru referenčnú tých 65, 60% e, hrubého domáceho produktu roku 2017. V prípade Rakúska to hodnotenie súvisí aj so situáciou utečencov. Pokiaľ ide o Írsko, tak tu vlastne e, sa využívajú zisky z daní podnikov na to, aby sa financovali výdavky dodatočné roku 2016. E, sú tu odporúčania, aby sa tieto zisky na úrovni Írska e, venovali na splácanie e, dlhov Máme tu 6 krajín, ktoré neplnia pravidla paktu. Tieto členské štáty boli pozvané na to, aby urobili patričné opatrenie na to, aby dodržiavali pravidla paktu. Je to Belgicko, Taliansko, Cyprus, Litvu, Slovinsko a Fínsko. A pokiaľ ide o Taliansko, predlžili sme e, implementáciu tej doložky, pokiaľ ide o Čečencov na rok 2017. Táto doložka sa aplikuje iba v roku 2015 a 2016 pôvodne. Prečo sme to urobili? Pretože pokiaľ ide o ten migračný tok, ktorý pretrváva, preto sme sa rozhodli takto konať. Napríklad v roku 2016 Európska rada pokázala na to, že sú tu potrebné príspevky, ktoré budú pomáhať takýmto krajinom, ktoré sa nachádzajú v prvej hranici tých krajín, ktoré sú vlastne týmto tokom dotknuté. Treba urobiť všetko preto, aby sa tieto sismické e, rizika týchto krajín znížili. Avšak tieto výnimky nemajú žiadny dopad na naše finálne hodnotenie rozpočtového plánu Talianska. Chcem povedať ešte raz, táto krajina sa uberá rizikom, že nesplňa tie pravidla. Pokiaľ ide o Fínsko a Litvu, tak tu sme ich požiadali, aby urobili štruktúrálne reformy. Napríklad Fínsko takisto bolo požiadané, aby plnilo tú doložku, pokiaľ ide o investície, takže to hodnotíme v rámci programov stability na rok 2017, urobíme to na A pokiaľ ide o krajiny, ktoré sa týkajú tej oblasti korektív, napríklad Francúzsko, ktoré z globálneho hľadiska plní tie pravidla paktu, hoci Španielsko a Portugalsko neboli v tejto oblasti. Pokiaľ ide o Francúzsko, e, ten deficit momentálne je taký, že treba urobiť e, opatrenia, ktoré budú vychádzať, e, ktoré budú vychádzať z princípov, ktoré boli stanovené. Treba však povedať, že tá situácia pod 3% bude dôveryhodná vtedy, ak sa urobia konkrétne opatrenia, ale predsa len sú tu určité rizika. Pokiaľ ide o Španielsko, preskúmame nový návrh rozpočtu, ktorý sa predloží, respektíve ktorý bol predložený. A pokiaľ ide o ďalšie etapy, Máme tu napríklad nový rozpočtový plán, ktorý predložila Litva. Uvidíme, ako dopadne hodnotenie. Ešte zatiaľ nemáme prezentovanú novú správu, pokiaľ ide o článok 126 zmluvy pre tie krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidla zadlženosti. Ide tu o Belgicko a Taliansko, takže očakávame završenie e, rozpočtov zo strany týchto krajín a oni budú prezentovať tie správy k rozpočtom následne. Takže, vážený pán predseda, dámy a páni, to je záver e, mojich úvodných slov, pokiaľ ide o plnenie e, tohoto balíčku jeseného na rok 2017 a nadviazal som na to, čo povedal môj kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. A prvým e, rečníkom je pán Urhol Balc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda budem stručný, vzhľadom na to, že je čas už pokročilý. Ďakujem podpredsedovi Dombrovskému a komisárovi Moskovicimu za ich výklad. Mňa zaujíma jedna téma a k tomu mám dnes svoju otázku. Väčšina členských štátov optimisticky posudzuje svoj rast, deficit a štrukturálny deficit porovnaní s prognózou Európskej komisie. Je len veľmi málo výnimiek ako Nemecko, Holandsko, Estonsko a Malta. Moja otázka je, prečo väčšina členských štátov pri tomto posudzovaní sa preceňuje? A ďalšia otázka je, prechádzajú členské štáty do rokovaní s komisiou s prehnanými číslami, aby získali čo najväčšiu pružnosť a aby na konci dňa mali čo najmenej povinností? Áno. K tejto otázke naozaj je to tak, že prognoza komisie a vlastná prognoza členských štátov sa nie vždy presne zhodujú, ale nevideli sme nejaké dramatické alebo veľké odchylky, Napriek tomu sú tu určité rozdiely v tomto hodnotení. A tá, ale rozdiely sú len v desetinných číslach, tak povediac. Avšak, keď komisia posudzuje dodržiavanie paktu stability a rastu členským štátom, tak zohľadňuje svoju prognózu. To znamená, že najprv posudzujeme, či samotný členský štát plánuje splniť svoje fiskálne ciele podľa odporúčaní a posudzujeme aj nedodržanie, ak je. Ale keď vydávame stanoviska, v neskoršej etape zohľadňujeme aj našu prognózu a jedinú jesenú prognózu. To je základom a členské štáty nemajú jednoducho priestor na to, aby prišli s neoprávnene pozitívnym nou prognózou a e, takto sa zahrávali. Na to priestor nie je. E, Takže to, čo povedal pán Balc, má pravdu. Treba povedať, pokiaľ ide o tie predchádzajúce roky, ale predsa len to znamenali pokrok v rámci správy a e, vďaka tým pravidlám, ktoré tu máme, kde sa vlastne generalizovali E, tie odporúčania, pokiaľ ide o finančné, pokiaľ ide o verejné financie, tak tie riziká sú momentálne minimálne, to znamená, je tu pokrok, pokiaľ ide o konvergenciu a pokiaľ ide o jednotlivé odporúčania, tak tieto vlastne vychádzajú z našej vlastnej metodológie, ktorú, e, ktorá je vlastne rovnaká pre všetky krajiny, akákoľvek je už ich miera, alebo akýkoľvek majú politický cyklus. Tento takisto môže niekedy zohrať určitú úlohu a nechcem, nechcem teda vám klamať, ale rok 2017 bude bohatý na politické zmeny. Avšak máme tu konkrétne prípady, ktoré sú skutočne pozbudzujú pokiaľ ide o kvalitu našej práce. Pani Perváš, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážený pán komisár. Veľmi dobre ste popísali hĺbkovo tie krajiny, ktoré momentálne sa e, dostávajú z tých problémov kľúčových, pokiaľ ide o tie čísla, ktoré sme tu mali v rámci semestru európskeho. Nedáva nám to určitý manevrovací priestor na to, aby sme sa zamysleli nad tými prvkami tej diagnostiky ako takej a nemáte pocit, že v rámci vášho hodnotenia tých rozpočtových programov ste urobili všetko, čo sa dalo? A druhá otázka. E, spustili ste veľmi zaujímavú diskusiu e, na základe tých odporúčaní, pokiaľ ide eurozónu, na základe toho oznámenia, pokiaľ ide o e, tú hospodárskú pozíciu, to skutočne už sa dlho očakávalo, ale pokiaľ ide o tú otázku, akým spôsobom môžeme túto otázku uh, dať do súvisu s hodnotením uh, jednotlivých rozpočtov členských krajín. A pokiaľ ide o tú otázku posilnených uh, rozpočtových pravidel, že sa nám podarilo vlastne vymaniť z tých problémov, nemyslíte si, že tu jednoducho treba sa pozrieť aj na otázku zavedenia minimálnych miest jednotlivých členských krajín. Takže tá otázka z mojej strany, možno mi poviete, že je príliš skoro na, to, na nejaké hodnotenie, ale predsa len pokiaľ ide o tie, pri, o tie e, príspevky, ktoré priniesla European Fiscal Board, pretože poprvýkrát sme to videli, že vlastne zasiahla do tej diskusie, akým spôsobom vy toto zasahovanie hodnotíte a ako ponaučenia sa môžu z toho eh, od, zobrať v rámci tej výmeny názorov, ktorú sme tu mali. Uh, okay. Dobre, takže najprv k, k diagnoze a o manevrovacom priestore. Môžem povedať, že naozaj ekonomické zotavenie pokračuje Predsa len to pozadie je pomerne krehké a nemôžeme byť spokojní, nemôžeme sa ani uspokojiť, ani prestať vyvíjať úsilie. Vidíme zameranie v tomto semestri na fiškálnu zodpovednú politiku, investície, štrukturálne reformy a tak ďalej. A ďalej sa za, e, v ďalšom sa budeme zaoberať nerovnosťami príjmu a zabezpečením e, inkluzívnosti. To je to, čo potrebujeme, aby ľudia videli nielen makroekonomické čísla, ale aby videli, že prichádzame aj s matateľnými výsledkami pre všetkých to sa odrazí aj v našich špecifických odporúčaniach pre konkrétnu krajinu, kde ponúkneme konkrétne politiky na zníženie nerovnosti príjmu. Potom ste hovorili o niektorých ďalších otázkach, minimálne mzdy a podobne. Tu by som povedal, že tieto veci sa budú riešiť prostredníctvom európskeho sociálneho piliera, ktorý sa teraz rozpracúva a ktorý bude riešiť sociálne otázky k Európskej fiškálnej e, rade a ako to posudzujeme. To je inštitucionálny problém, pretože táto rada mala poskytnúť nezávislé posúdenie analýzy komisie a komisia nemôže začať posudzovať posudzovanie. Mali by sme rešpektovať túto štruktúru a inštitucionálny rámec pretože tu ide o nezávislý orgán, nech si odvedie svoju prácu a pravdepodobne je ešte skoro na to, aby sme prišli s nejakými prvými závermi alebo prvkami, e, ktoré sa týkajú činnosti. Iba to trochu doplním. Treba dodržiavať nezávislosť European Fiscal Board a ak by sme to nerobili, tak to by to jednoducho nebolo správne. Avšak, hoci tento organizmus, toto grémio vlastne iba začalo svoju prácu, treba povedať, že v rámci tých diskusí Euroskupiny predseda e, sa vyjadril e, k tej otázke e, fiskálnej pozície, ponúkol hospodárskú analýzu, ktorá sa zdá byť zrozumiteľná vzhľadom na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Myslím, že to je jeho úla, pretože v tejto, v tejto, v tejto otázke vlastne sme tu, robíme v záujme kolektívnemu. Ďakujem pekne. A máme tu ešte ďalších rečníkov. Pani Korafa Najsen, nech sa páči. Ďakujem pekne dve otázky. Pred niekoľkými mesiacmi spolu s kolegami som predložila písomnú otázku komisii. Pýtali sme sa, alebo žiadali sme vysvetlenie presnej metodiky a analýzy použitej na stanovenie toho, či členský štát splňa vlastne tú kondicionalitu alebo nesplňa finančnej podpory. Dostali sme odpoveď, ktorá bola pomerne vágna. Pre členov výboru EKON je dôležité mať pod kontrolou finančnú eh, podporu poskytovanú členským štátom. Preto nastavujem tú otázku ešte raz. Mohla by nám komisia vysvetliť, ako posudzuje dodržovanie programov ESN, aká metodika, aká analýza sa na tento účel používa. Druhá otázka sa týka iného výpočtu. Vy ste hovorili, že tie tri členské štáty by mali robiť viac investície. Nemecko, Luxembursko a Holandsko, ktoré majú istý nadbytok. Holandský štatistický úrad vypočítal, keby tie zmienené tri štáty použili celý svoj prebytok fiskálny, to by bola len polovica toho, čo žiadate, alebo o čom hovoríte, 0,5 HDP. Ako ste sa e, vy dopočítali, e, dopracovali k hodnote 50 miliard? To, sa, to ste vychádzali z akých údajov? E, k prvej otázke, čo sa týka e, splnenia alebo dodržania programu ESM, viete, že kondicionalita tohto programu je zakotvená v memorande o porozumení s príslušnými členskými štátmi. E, máme len jeden členský štát v programe ESM, to je Grécko, s ním memorandum o porozumení. Tam je uvedená tá kondicionalita, tá podmienenosť, tu schváluje e, Rada pre ESM. Komisia posudzuje splnenie e, tejto kondicionality po jednotlivých bodoch. Niektoré veci sú čisto numerické, ak ide o fiskálne ciele E, takže sú, tie sú vyčísliteľné, dá sa to vyhodnotiť a vychádza sa aj z našich ekonomických projekcií, e, projekcií hospodárskeho rastu pre Grécku, potom sú potom sú niektoré kvalitatívne body plnenia ESM. Posudzuje sa dosiahnutý pokrok v štruktúrálnych reformách. Je to vlastne posudzovanie, keby sme si prešli memorandum porozumení, máme tam body a pod jednotlivých bodoch postupujeme. Niektoré sú kvalitatívne, niektoré kvantitatívne. To sa teda vyhodnocuje, či je to splnené a do akej miery je to splnené. Okrem toho memorandum o porozumení zakotvuje aj akési milníky, ku ktorým sa posudzuje, ako členské štáty vlastne implementujú záväzky detálnejším spôsobom. Druhá otázka, e, e, agregovaný fiskálny postoj e, oznámenia komisie k tejto otázke hovorí o počinoch až do 0,5 HDP, až do. E, takže to vychádza z fiskálnych e, východisk, aby sa teda e, vykryla vykryla medzera, ktorá je v, vo výkone ekonomiky EÚ. EU. V rámci, my e, teraz realizujeme konzultačný proces s jednotlivými členskými štátmi, preto vlastne nestanovujeme rozsah fiska, e, fiskálneho priestoru alebo teda objemu pre jednotlivé členské štáty. Možno kolega chce doplniť. Uh, again, the figure 0.5 has to be uh, taken. Takže to číslo 0,5 treba je to maximálne číslo, teda až to. Čo je najdôležitejšie, je to, že tá myšlienka, tá podstata, že musí sa pracovať s eurozónou ako ako e, s jedným subjektom. E, uvedomujeme si, že sa nachádzame v prechodnom období a e, zrejme sa objaví aj väčší počet štátov, ktorý, na ktorý sa to bude vzťahovať. No ale v podstate pohybujeme sa nejakej úrovni 0,25 Takže 0,3, 0,8 tak ste sa dopracovali k 0,5. Dobrý deň. Pani Matias, ďakujem za slovo. Prvnež zareagujem Myslím si, že veľmi dôležitá správa je tá správa, že e, európske štrukturálne fondy aj naďalej budú k dispozícii. A e, to skutočne veľmi posilnilo dôveryhodnosť komisie. Teraz hovoríme o analýze návrhov rozpočtov členských štátov. A skutočne e, e, uvediem príklad Portugalska stará vláda je už starou, máme novú eh, vládu a odkedy máme novú vláda, sa temer každý týždeň objavuje nejaký škandál ohľadom eh, zmanipulovaných verejných účtov. Či už daňových príjmov, eh, výsledky pomerne unáhlených privatizácií a nedávno sa objavili aj informácie o neblahých výsledkoch eh, eh, eh, nášho NKU práve v súvislosti s bankovými operáciami mnohých orgánov a vôbec bankového sektora v Portugalsku. jednoducho toto všetko znamená obrovské vydavky pre e, verejné rozpočty. To má e, fiskálne rozpočtové dôsledky. Čo robia vaše technické týmy? Skončili na ministerstvách financí členských štátov, so podielajú sa na tých postupoch riešenia nadmerného deficitu alebo nejakých rozpočtových e, úprav No ale e, vzhľadom na tie škandály, ktoré sa prevalili, ako nemáme pochybovať o tom, či e, nevedeli o týchto podvodoch. Jednoducho Európska únia stráca dôveryhodnosť, pretože retušuje rôzne prešlapy smerom na e, verejné účty. Tie technické týmy by mali byť trošku sa správať trošku rozumnejšie. Euh, Chcel by som povedať, že v akom kontexte sa to dá počítať napríklad so zrušením e, štruktúrálneho fondu. Nejde tu o nejaké hodnotenie technické. To nie. Ide tu o niečo, čo sa vlastne udialo v rámci našej evaluácie, v rámci zmluvy, stability, rastu a čo sme teda zvážili to, že bolo to tohto leta, tu boli konkrétne sprecízenia, pokiaľ ide o plnenie záväzkov rozpočtových pre rok 2017, to znamená, sú tu dve možnosti. Prvá je, je tu definícia možnej sankcie, pokuty, to znamená, komisia sa rozhodla, že tu nebudú žiadne pokuty, nie pre Španielsko ani pre Portugalsko, ale naopak, Počítali sme, teda zvážili sme druhú vec, ktorá sa zdala byť viac automatickejšou v rámci pravidel, to znamená, ak by tu nebolo dodržiavanie tých pravidel, ktoré sme nazývali effective action, tak by tu mohlo byť zrušenie, aspoň dočasné, časti tých štrukturálnych fondov a investičných fondov. Mali sme tu diskusiu s patričnými vládne, vládami Portugalsko-Španielsko, zatiaľ čo Európsky parlament viedol štrukturovaný dialog s komisiou a všetky tieto snahy vlastne vyústili aj ten dialog parlamentu, potom takéto záväzky, ktoré prijali tej vlády Portugalska a Španielska a potom sme skonštatovali, že tu vlastne boli konkrétne kroky, pokiaľ ide rok 2016. A nakoľko tu boli takéto konkrétne kroky, tak tá možnosť nejakého zrušenia už potom nebola aktuálna, tak sme to ani nenavrhli. A vlastne nejde tu ani o to, ako sa spravovali tieto štruktúrálne fondy, na čo sa stiahovala naša otázka. Išlo tu skôr o tie záväzky na úrovni rozpočtu, ktoré prijalo Portugalsko, ktoré sa neplnia ehm, ani v prípade Španielska. Áno, ale vlastná otázka, ktorú som sa spýtala, pokiaľ ide o tie technické ehm, sprievodné programy, tak k tomu treba povedať, že my robíme tú našu hodnotiacú prácu. Naši kolegovia, naša kolegyňa Kretu sa tomu venuje, ale už sa to berie do úvahy. Nechcem povedať, že e, sú tu také problémy, ktoré by viedli k zrušeniu e, financí, ktoré idú zo štruktúrálnych fondov. Dobre, takže ste vyčerpali čas. Možno by ste potom v písomnej podobe mohli žiadať ešte objasnenie, pretože ja si uvedomím, že ste sa pýtali inú otázku, pokiaľ ide o výdavky. Uh, was not totally clear, so maybe in written form. Now we, we, we, we need to proceed because... Okay, have... I'll, I'll send it in a written yeah, okay. form, but, but Good. Uh, the real question was not answered, but okay, I'll, I'll take note of yeah. no answer. Is... Dobre, takže ja sa to spýtam písomne. Sven Gigold. Takže na úvod poviem toľko, že vítame vaše rozhodnutie ohľadom štrukturálnych fondov. To je skutočne správny krok komisie. A čo sa týka rozpočtov a rozpočtových plánov členských štátov, ja by som rád vedel, aké e, sú dôvody vášho rozhodnutia ohľadom Talianska. Taliansko zvýšilo deficit a zároveň je v takej situácii, že by malo sa uplatniť to dlhové pravidlo, pretože e, nemá lebo už je, lebo už je dlhšie, mimo, dlhšie je už vlastne v tej mechanizme nadmerného rozpočtu. To by mohlo po, poviesť k deflácii a to by ešte viac zhoršilo fiskálnu situáciu eurozóny. Podľa nás to nejako nesedí. To nedáva zmysel. Zároveň nás zaraža, že komisia v tejto chvíli vyhodnocuje dopity Taliansko e, týkajúce sa opatrnej rekapitalizácie jednej z talianských bank, napriek tomu, že nie na to v rozpočte priestor. Komisia paradoxne e, je tomu otvorená takejto opatrnej rekapitalizácii, čo je, pričom jednoznačne to e, zakazuje vykrytie vykrytie úverov. To by bolo proti pravidlám EBRD. Čiže súčasné pravidlá týkajúce sa bankovej únie a, a tie, čo sa týkajú uh, dlho, uh, riešenia dlhov, ako, to, uh, ako sa uplatnia tieto pravidlá v prípade Talianska. A som zvedavý, aký pracovný materiál tisícky, s tisíckami strán toto vysvetlí. Uh, uh, Začnem s, s, uh, fiškálnym zdravím Talianska. O tom hovorí aj stanovisko komisie, že Taliansko sa nachádza na pokraji porušenia pravidel. A takisto komisia konštatovala, že prehodnotí aj E, aj schopnosť Talianska uplatňovať uplatňovať pravidlá zadlženosti, to je e, e, bod 133 zmluvy o EÚ. Jednoducho tie pravidlá vlastne vyhodnocujú to fiskálne zdravie členského štátu, teda aj Talianska. Viete, keď členské štáty E, uvažujú o rekapitalizácii v bankovom sektore alebo e, čom si podobnom, tak myslím si, že v tejto otázke máme už veľa precedensov, e, v rámci ktorých komisia konštatovala, že takéto kroky sa považujú za jednorázové a nemôže to byť uplatňované ako štandard. No a čo sa týka tej aktuálnej situácii bankového sektora v Taliansku, ako som už povedal e, v predošlom kole ekonomického dialogu, komisia sa nebude vyjadriať k Eh, prípadom eh, konkrétnych bank. Samozrejme, komunikujeme intenzívne s talianskými zodpovednými orgánmi a núka sa viacero spôsobov, ako riešiť danú situáciu eh, banka je vyzývaná k tomu, aby hľadala riešenie na súkromnom sektore, no a potom sú aj riešenia v rámci existujúcej hierarchie a v kontexte mechanizmu štátnej pomoci len z dôvodu e, e, právneho porozumenia. Uvažujete teda o tom, že e, tie obozretné rekapitalizačné snahy by mali splňať pravidlá dlhové? Takže budete nejako spätne upravovať čísla? To ma trošku zaráža. Viete, existuje prepojenie medzi preventívnym prvkom paktu stabilitu a rastu a tým, ako e, sa e, stanovujú určité adustačné mechanizmy. E, v podstate toto sú dve ruky toho istého tela a mali by konať konzistentne. Ja som povedal, že tie e, jednorazové riešenia dlhovej situácie e, nie možno používať, považovať za štandardné, musí byť konzistentné. Konzistentné uplatňovanie preventívnej zložky paktu stability a rastu a e, pravidiel vzťahujúcich sa na takúto zadlženosť. Jednoducho treba posúdiť relevantné faktory keď sa keď sa pracuje s článkom 126.3 a keď sa to zohľadňuje a vyjadruje v príslušnej e, našej správe. Nie je to teda nič automatické. Ďakujem. Poskytneme vám nariadenie 147, aby ste sa mohli s tým oboznámiť. Marko eh, Gunnar Horkmark je tu. Ďakujem. Pani Bereš eh, tu, eh, tu, tu už je dosť unavená, žiaľ Bohu. A v podstate je neskorý večer a o čo viac si toho vypočujeme, o to viac sme zmetení z toho, čo počujeme. E, hovorili ste o možnom pozitívnom fiskálnom postoji. Na, na, na jednej strane počúvame, že to musí byť v súlade s paktom stability. Takže e, Takže tí, ktorí budú mať pozitívnejší fiskálny postoj oproti tým, ktorí sú v súlade s tými pravidlami. Tí, čo sú ale v súlade s pravidlami, tam nie sú požadované žiadne nápravné kroky tí, ktorí dodržiavajú tie deficitné e, pravidlá, e, tak ešte stále musia popracovať na zmiernení tej dlhovej spirály. Zároveň e, zaráža, že napriek situácii nesmierne nízkych úrokových sadzieb členské štáty nedokázali výraznejšie znížiť rozpočtový deficit. V situácii, zdôrazňujem, keď sú veľmi nízke <laughs> úverové náklady. Čo to znamená pozitívny fiskálny postoj, e, že e, to znamená, že slovenský štát, ktorý nedodržiavajú pravidlá, môžu ďalej nedodržiavať pravidlá a v podstate to aj robíte, to aj naznačujete svojim konaním, pretože e, ako si nekonáte, aj keď neplnia. Alebo naopak chcete konať, pretože máme historicky jedinečnú možnosť, sú mimoriadne nízke úrokové sadzby, preto by bolo treba potlačiť na zníženie deficitov, pretože samozrejme, keď úrokové sadzby narastú na nejaké normálne úrovne, tak už sa neudeje nič, alebo bude to veľmi ťažké. A ešte posledná poznámka, kvalita rozpočtov. Nikdy som nechápal, že to najdô, tie najdôležitejšie vý, vý, výdavky sú kryté s tými 103%. Prečo nie 100%? Prečo to nemôže byť riešené vyváženým rozpočtom, alebo aspoň teda nie viac ako 103, čo požaduje pak stability. Takže aká je, aká je to kúzlo tej poslednej promile? E, nerozumiem tomu skutočne. To, to je taká otázka neskoro večer, ale niekedy veci človeka napadajú i napriek tej hodine. Yes, it's, uh, probably a late in the evening question. Je to asi otázka naozaj neskoro večer, ale aj tak je veľmi relevantná. V prvom rade žiadnej krajine nedovolujeme nerešpektovať pakt e, stability a rastu. Na tom trvám. Keď sme sa ujali úradu, to bolo v novembri, hneď sme začali pracovať na oznámení o pružnosti 13. január 2015. A toto oznámenie nie je o e, e, nerešpektovaní paktu ale hovoríme o tom, aké, aká flexibilita je v tom pakte. A tie tam boli aj predtým, ale nie sú rozdelené na teoretický a praktický rámec. Takže táto komisia je o rešpektovaní e, paktu. A ani ja, ani kolegovia nikdy nebudeme akceptovať rozhodnutie, ktoré je mimo rámca pravidel. To je moja prvá vec. A Niektorí si myslia, že tá flexibilita je nadmerná, nemala by byť a tak ďalej. To je debata, ktorú vedieme, ale nikdy neprekračujeme túto líniu, ani nebudeme. To nie je náš mandát. A my, ko, my konáme ako strážcovia zmluv a nie ako meniči zmluv. Po druhé, čo to znamená ten agregovaný fiškálny na pozícia. To znamená, že to musí byť na úrovni eurozóny. EMU je o konvergencii a, a dneska je to priveľa o divergencii. Po tretie, je veľká koherentnosť medzi tým, čo hovoríme ako o priemernej úrovni a čo hovoríme na úrovni jednotlivých štátov. Máme na mysli to, že ani nechceme nadmernú ani podpriemernú mieru dodržiavania. Čo to znamená? Znamená to, že tie krajiny, ktorí nemajú žiaden priestor na manevrovanie, a stále potrebujú konsolidovať, to musia urobiť a musia byť úplne v súlade so samotnými pravidlami. A iné krajiny, ktoré majú nadpriemerné výsledky a sú lepšie ako ostatní, tak to znamená, že tie majú priestor na fiškálne manévrovanie a ich slušne požiadame, aby ho využili na investície na investície do štátnych do, alebo do súkromných. Tu, keď sme vyšli s našim balíkom, tak to bolo o súkromných investíciách čo najväčšej možnej miere a štátne investície len keď sú potrebné. A keď si pozriete výsledky, tak vidíme, že sú to väčšinou súkromné investície. A je pravda, že ak nebudeme uvažovať o agregáte a by sme sa zaoberali len presne pravidlami, tak výsledkom by bol e, negatívny posudok fiškálnej pozície a to si myslíme, že nie je relevantné pre našu situáciu teraz, keď sme v čase oživenia. Ďakujem, Alfred, nech sa páči my sme všetci predstaviteľia demokratickej politiky. To znamená, že konečnou skúškou toho, čo chceme dosiahnuť, sú voľby alebo referenda. Tá váha toho, čo ste tu doteraz povedali, je stále rovnaká. Uplatňovanie pravidiel e, paktu a podobne. A to, čo sa robí, je príliš zložité, aby to bežní občania dokázali pochopiť a posúdiť. To znamená, vy by ste dali e, prednosť tomu, aby sme sa pozerali na pohár ako poloplný a nie poloprázdny, ale to e, voliči nechcú. Z hľadiska tohto testu sú výsledky zlé a nevidíme nejaké krátkodobé výstupy riešenia. Všeobecne ide o ekonomicky nedostatočný výkon. V poslednom roku sme videli problémy v Španielsku. V iných európskych krajinách museli dvaja premiéry rezignovať a prezident musel odísť z politickej scény. Populisti, teraz nie barbari, sú pri vrátach, pri brane a vy ako politici ste spokojní s týmto výsledkom? Nemyslíte si, že potrebujeme niečo naliehavo robiť s prioritami? Nemáte pocit, že ste na Titaniku? a že pracujete so zastaranými, i keď zložitými nástrojmi? Ďakujem. Niečo sme už povedali na začiatku. Naozaj musíme reagovať na obavy občanov, a občania očakávajú, že makroekonomické údaje, o ktorých tu hovoríme, sa odrazia aj v ich e, v zlepšení ich reálneho života a príjmu. Inými slovami, musíme e, zabezpečiť väčšiu inkluzívnosť nášho ekonomického rastu a preto tu už posilňujeme sociálny rozmer a rozmer zamestnanosti v tomto semestri na rozdiel od predchádzajúcich semestrov a kladieme väčší dôraz na riešenie nerovnosti, lebo naozaj vysoká úroveň nerovnosti príjmu je niečo, čo popri ďalšom vytvára frustráciu a aj tento populistický úder, pred ktorým stojíme, alebo teda tú facku, ktorú sme dostali. Áno, máte pravdu, musíme reagovať na obavy a musíme prísť s odpovediami, ktoré uspokoja občanov, ale nemôžeme prísť s populistickými odpovediami, pretože rast a ekonomické politiky, fiskálne politiky, ktoré sledujeme, musia byť udržateľné, inak sa neudržia a skončíme ešte vo väčších problémoch. Len jedna veta. My sme politická komisia, nie je politizovaná komisia. A toto je veľmi politická debata. Aby sa toto stalo, aby sme mali ekonomický rast, na to potrebujeme viac alebo menej eura, Musíme prehlbiť emu, alebo nie. A odpoveď je, že ju okamžite potrebujeme prehlbiť a chceme dosiahnuť konvergenciu. A preto sa budeme týmto zaoberať v rámci Bielej knihy, ktorá, ktorú predložíme pri oslave rímskych zmluv. Problém nie je v tom, že by eurozóna vytvárala recesiu, ale ide o to, že niektoré nástroje eurozóny jednoducho jej brania v tom, aby dosiahla lepšie ekonomické výsledky. Naozaj skutočne. Ďakujem kolegom Dombroviskovi a e, Moskovičimu za tento zaujímavý ekonomický dialog. Týmto končím dnešné rokovanie. Ďalšie rokovanie štvrtok 12. január. Želám vám E, veselé Vianoce a šťastný nový rok.